A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. To bude ústna otázka na zodpovedanie. Ide o zverejňovanie informácií o daní z príjmu určitými podnikmi a pobočkami. Výbor pre právne záležitosti a pani Panátová, zastupkynia radi. Slovo teraz dostane autor otázky. Pani Ragnar, nech sa páči, 5 minút. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani predsedajúca. 4. júla 2017 parlament prijal rozhodnutie o návrhu smernice o špecickom podávaní správ podľa jednotlivých krajín cieľom e, bola transparentnosť a zodpovednosť podnikov a takisto povinnosť predkladať e, výkadníctvo. Čiže to je povinnosť e, predkladať e, účty. Sú to nové normy pre jednotlivé pohyby, takže táto smernica sa mení podľa článku 50. Európsky parlament potvrdil toto stanovisko z 12. januára 2017. Dve inštitúcie, teda komisia a parlament, sa teda dohodli na tom, že ide o povinnosti súvisiace s transparentnosťou, s výkazníctvom, to znamená, ide o bilanciu podnikov, nejde tu žiadnu novú daňovú iniciatívu. My máme mandát s nimi rokovať máme tento e, e, mandát e, priviesť toto k záveru. Vy v rade ešte stále nemáte koncepciu, nepredložili ste ju. Z akého dôvodu? Pretože niektorí ministri financí pochybujú a myslia si, že ide novú daňovú iniciatívu. Treba vytvoriť novú, nový daňový základ teda tento e, návrh by sa mal zameriaval na, spolupr- na zlepšenie spolupráce medzi daňovými úradmi, ale nejde o vytvorenie novej daňovej povinnosti. Tie najväčšie podniky tejto planety budú mať povinnosť podávať informácie o svojich daňových výnosoch budú musieť podať príslušné vyhlásenie. Čiže je to vlastne základ e, dobrej správy podnikov a práve o to ide, ide o e, zodpovednosť voči všetkým daňovníkom v Európe kontrola zo strany verejnosti, pretože občania v Európskej únii doteraz nemohli veriť ani veľkým koncernom, ani vládam. Ako zdôvodňuje rada vzhľadom na povinnosti a tú blokádu my ako únia, ako Európska únia predsa máme úlohu priekopníka ja, e, teda pokiaľ ide o tú, ten e, konsolidovaný daňový základ, už mnohé sa na tejto ceste uskutočnilo. Chcete rešpektovať tento systém, ako zdôvodňujete to meškanie, ktoré trvá dva roky, ako zdôvodňujete stanovisko rady, pokiaľ ide o právny základ. Je ministrom jasné, že návrh e, sa netýka e, výšky daňov, to má prioritu vyhlásenie koncernov. Ako hodla komisia dosiahnuť pokrok pri tejto dôležitej téme, aby ešte v tomto legislatívnom období sa podarilo posunúť sa o niečo ďalej? E, transparentné musia byť aj veľké podniky, malé a stredné podniky sú vyňaté. To znamená, že iba tí celkom veľkí s obsacom viac ako 750 miliónov eur. Teda len tých sa to týka. Táto rozpráva je zdánlivá. diskusia niektorých ministrov financí a takisto je to pre nich e, nepríjemné a čakajú, pokiaľ o tom nebude už nikto hovoriť. Spýtajte sa, jedno, spýtajte sa niektorých e, kolegov, spýtajte sa rakúskeho ministra, prečo to blokujete. Týka sa to natoľko veľkých koncernov, ktoré si to neželajú. Ty nebudete e, chrániť startupy, malé kaviárne, budete chrániť iba tie obrovské koncerny, ktoré aktuálne neplatia riadne dane. Takže je právom všetkých daňovníkov e, v Európe dozvedieť sa o tom, koľko daní, ako napríklad Google alebo Facebook e, na daniach platia. Preto vás vyzývam, aby ste v rade konali. Ďakujem pekne a slovo teraz dávam slovo za radu pani ministerke Jotovej. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dámy a páni. Chcem sa poďakovať pani Regner ako spravodajkyni a ako aj pánovi Svodlorovi za e, ich úsilie. Je to dôležitý spis a tento návrh komisia predložila už v roku 2016 a je to kľúč k boju proti erózii daňového základu a presúvaniu ziskov. 15 stretnutí relevantnej pracovnej skupiny sa konalo na rade počas štyroch predsedníctiev. Vo februári tohto roka pán Svoboda a pán Gualtieri poslali list nášmu ambasádorovi a písal, pýtali sa, ako to je s návrhom a či nemôžeme urýchliť našu prácu. A my sme odpovedali na tento list v tom zmysle, že sú tu ešte nevyriešené politické otázky, ktoré bránia dohode na rade. A jedna z týchto otázok je právny základ návrhu. Tento aspekt spochybňuje v podstate uplatniteľnosť riadneho legislatívneho postupu pri schváľovaní tohto spisu. Bulharské predsedníctvo prevzalo výsledky technickej práce, ktorá už pokročila počas predchádzajúcich predsedníctiev do veľkej miery. My teraz e, konzultujeme s delegáciami a snažíme sa posunúť tento návrh ďalej, ale asi pochopíte, že ja dnes nemôžem e, sa zaviazať k ničomu. Rada bude potrebovať viac času, aby si objasnila vlastnú pozíciu. Ja sa zavezujem, že vás budem informovať o akomkoľvek ďalšom významnom vývoji a dúfam, že nájdeme riešenie. Uistujem vás, že na tom pracujeme. Thank you very much. Ďakujem. Teraz pán Pospišil, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pani predsedajúca. Pozorne som si vypočul zástupkyňu rády a musím, pani ministerka, konštatovať, že vaša odpoveď bola naozaj nedostatočná, dosť ma šokovala a absolútne odmietam takúto odpoveď. Je to výhovorka. Je to iba výhovorka v situácii, kde tu máme návrh smernice, ktorý vo verejnom záujme má byť prijatý a vy ste povedali sama, že to bude pomoc v boji proti daňovým podvodom a rada napriek tomu robí všetko preto, aby eh, eh, nebola táto smernica prijatá, vymýšľa si rôzne argumenty a vy ste žiaden argument reálny neuviedli. Vy spomínate právny základ, ale to je len zámienka na zablokovanie tejto legislatívy. Bolo by úprimnejšie, keby tie štáty, ktoré si neželajú túto smernicu, otvorene povedali, že s tým politicky nesúhlasia, nech povedia, e, že e, nechce zverejňovať daňové údaje týchto veľkých firiem, a občania EÚ by si mohli na to urobiť názor. Ja, pani ministerka, neviem voličom v Českej republike vysvetliť, e, prečo prebieha tento spor o e, právny základ a prečo niektoré štáty e, v rade odmietajú takýto nástroj na boj proti daňovým podvodom. Je to citlivá téma a myslím si, že by to bolo férové, keby štáty, ktoré si neželajú zverejňovanie týchto informácií, to jasne aj povedali. Nevyhovárajte sa prosím na nejaké zástupné problémy. Pán Koferaty, jedna minúta, nech sa páči. Pani ministerka, ako ste pripomenuli, už dva roky tento parlament, Európsky parlament žiada, aby táto hypotéza, o ktorej sme dlho e, diskutovali, zverejňovanie údajov veľkých nadnárodných e, firiem, ich daňových údajov v každom štáte, aby, aby sa to konečne zrealizovalo. Už dva roky to žiadame. Teraz e, za pár posledných rokov sme videli niekoľko škandálov a vidíme, aký je to veľký fenomén, tieto daňové úniky, respektíve vyhýbanie sa daňovej povinnosti. A naozaj to stiažuje aj ekonomickú fungovanie ekonomiky, prerozdeľovanie um, ekonomických um, statkov v e, európskych štátov. A teraz musíme konečne túto hru obmedziť. E, žiadajú to od nás občania, ktorí platia dane. Bez schválenia takýchto opatrení bude pretrvávať neakceptovateľný stav nespravodlivosti voči tým, ktorí platia dane. Sú podniky, ktoré sú čestné, ktoré platia dane e, legitímne a e, je to naozaj voči týmto e, podnikom a občanom neakceptovateľné a žiadame rýchlu odpoveď. Pán Duron, nech sa páči jedna minúta. Pani ministerka, neviem, čo mám povedať. Ja doslova pociťujem hambu. Je to obrovská hamba pre nás, pre európskych zákonodarcov. Sme v takejto situácii, vy ju poznáte. Je to extrémne dramatická situácia. Malé a stredné podniky Eh, občania musia platiť dane, musia rešpektovať pravidlá. Ale na druhej strane máme veľké podniky, ktoré sa skrývajú za neprehľadnosťou týchto pravidel. Iba vďaka tomu sa vyhýbajú daniam. My už dva roky žiadame na základe konzultácie s európskymi občanmi, na základe tých škandálov, ktoré sa už udiali. My žiadame od komisie, aby niečo robila Máme tu dve právne služby, právnu službu parlamentu aj komisie a s ich podporou pripravujeme tie predpoklady na transparentnosť. E, pani ministerka, toto nie je daňová otázka. Toto je otázka e, politická. nemôžete vymýšľať takéto e, zámienky, výhovorky. Prosím, už to konečne začnite riešiť. Ďakujem pekne. Pán Chrysogonos, minúta. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pred rokom Európsky parlament naliehal na Európsku komisiu a členské krajiny, aby menili legislatívu v prospech väčšej e, transparentnosti, konkrétne pokiaľ ide o dane, ktoré platia nadnárodné podniky. Na jednej strane sa predávajú výrobky s veľkými ziskami, na druhej strane no a sú zdaňované na treťom mieste, čiže požiadavky na zverejňovanie tými informáciami podľa jednotlivých krajín bude viesť k tomu, že sa budú obmedzovať vyhýbanie sa daniam. Zamestnanci vidia, že musia platiť stále viac daní a tie nadnárodné firmy môžu robiť takéto podvody. Pán Rosatý. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Daňová transparentnosť je veľmi dôležitá pre občanov Európskej únie v ostatných rokoch. Komisia prišla s návrhom táto podávania správ podľa jednotlivých krajín. Ja som bol tieňovým spravodajcom za EPP a my sme veľmi tvrdo pracovali a našli, našli sme rovnováhu medzi požiadavkou na viac transparentnosti a na druhej strane ochranou podnikov. V júni sme prijali a teraz. Uh, keď e, ide o daňovú transparentnosť, naše e, terajšie predsedníctvo nezvolilo zasadanie, čiže blokujú tento spis preto, že členské krajiny nesúhlasia s právnym základom. Čiže nie je to e, správa o daňových príjmoch, to nie sú fiskálne záležitosti, je to otázka o zverejňovaní, čiže nemá to nič e, s infringementom a z toho dôvodu vyzývam radu, aby e, pracovala na tejto smernici. Ďakujeme na jednu minútu, pani Schlein. Už 10 mesiacov tento, um, pred desiatimi mesiacmi Európsky parlament prijal uh, svoje stanovisko k, uh, to, k tejto smernici o zverejňovaní uh, údajov za každý štát. Je to kľúčový nástroj pre boj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Bol by to aj nástroj, ktorý by nestal veľa peňazí a žiadal by od nadnárodných spoločností tak ako je to už v bankovom sektore, aby zverejňovali relevantné daňové e, údaje za každý štát, v ktorom operujú, teda aby zverejnili, aké majú zisky a koľko platia daní. Tento parlament rokoval s vami a vy ešte nemáte na rade ani len spoločnú pozíciu. A tieto právne pochybnosti, ktoré uvádzate, to sú len výhovorky, neviete dosiahnuť jednomyselnosť a parlament používate iba na konzultáciu. LuxLeaks, Paradise Papers, ďalšie škandály. Ako dlho ešte budeme čakať, kým vy niečo urobíte? Predsednička prerušuje rečničku. Prosím, vy hovoríte príliš rýchlo, tlmočníci vás nestihajú tlmočiť. Už ste ukončili svoj prejav? Dobre. Prosím, spomalte trošku, aby aby e, vás stíhali tlmočníci sledovať. Teraz catch the eye, pani Petikejnen, jedna minúta. Pani Petikejnen, jedna minúta, prosím. je množstvo tej právnej interpretácie, ktoré hovoria, že e, sú spoločné kompetencie, ktoré sa vzťahujú na tú smernicu, ktorá sa týka jednotlivých postupov, takže tvrdenie, že by to bolo riziko toho, že máme e, nenáležitú, nenáležitý právny základ. Používa to, sa to zámerne, aby sa zablokovala táto e, e, záležitosť súvisiaca so správami e, podľa jednotlivých krajín. Je to proti akejkoľvek férnosti a je to proti právam európskych občanov. Ja skutku verím, že bulharské predsedníctvo zvolá zásadanie, požiada si o právny názor viacerých rôznych zdrojov a vyjasní postoje rady, pretože iba takto sa to vyrieši. Ďakujeme pekne, pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Občania a podnikatelia platia svoje dane. V Grécku napríklad máme tú obrovskú daňovú politiku, ale nadnárodné firmy sa vyhýbajú plateniu daní. Pozrite sa na LuxLeaks, to je celkom jasné. Nadnárodné firmy by mali byť zdaňované tam, kde vytvárajú svoje e, zisky. Takže náležitá smernica žiada po zverejňovaní informácií pre každú krajinu, pre každú nadnárodnú firmu, čo nám pomôže naozaj zvládnuť túto problematiku vyhýbania sa daní Niektoré krajiny váhajú. Ktoré členské krajiny, pani e, pana Jotová, ktoré prekážajú? Je Grécko jednou z týchto krajín, ktoré e, zdržiavajú schválenie tejto smernice? My si želáme odpovede v Európskom parlamente. Slovo teraz dávam pani pane Jotová, aby nám dala odpoveď. Ďakujem. Working, yep. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, poslankyne. Veľmi pozorne som vám nač- načúvala a poznamenala som si vaše pripomienky. Budeme pracovať na tomto súbore. Ja tu zreprezentujem všetky členské štáty a ja nie som v pozícii, že by som mohla menovať konkrétne krajiny v tomto procese. Rada by som povedala, že e, nie, nie je to nedostatku urgentnú naliehavosti, ale je tu potreba dosiahnuť dohodu a to si vyžaduje čas a úsilie zo strany predsedníctva, ako i v hlavných mestách pre delegácie, aby e, sfinalizovali svoje pozície. Ako iste viete, aby sme urobili pokrok, potrebujeme jednomyselnosť na rade. Bulharské predsedníctvo by chcelo pokročiť s týmto súborom a bude pracovať na pokroku, takže ako som povedala na začiatku, v úvode zostávame otvorení ďalšej diskusii o tejto téme a keď pokročíme viac, tak zorganizujeme stretnutie. No ja osobne zostávam otvorená ďalším i bilaterálnym rozhovorom a kontaktom s vami. Ďakujem. Ďakujem.